the interinstitutional agreement will have to put also this condition that the commission is not allowed not to allow us to start the meeting. I think, dear colleagues, I... Kolegyne, kolegovia, ja viem, že je ešte len 15.10 a že 3 minúty by sme ešte mohli dať tým, ktorí ešte neprišli, ale pán minister tu už je, čiže ja by som začala. Bod 13 na programe je výmena názorov s ministrom financií predsedníckej krajiny. Pán Rimata Sažuž je už tu, čiže by som mu rovno dala slovo, aby nám odprezentoval v kontexte našej politiky program predsedníctva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to už taká tradícia v európskych inštitúciách, nielen u vás, ale aj v Rade, že keď začne predsedníctvo nejakej krajiny, tak eh, tie prvé prezentácie začínajú v materčine úradujúceho predsedu, tak preto vás aj ja teraz poprosím, aby ste si nasadili slúchadlá, aby som mohol prejsť do litovčiny. Vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, poslankyne, poslanci. Je mi veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť tohto zasadnutia Európskeho parlamentu a že môžem aj vám, vášmu výboru, odprezentovať priority litovského predsedníctva v Rade. Pokiaľ ide o váš výbor, ide o politiky súvisiace s makroregionálnymi stratégiami a s koheznými fondami. Minister financií má vo svojom portfóliu tieto politiky. Situácia nie je vo všetkých krajinách rovnaká, ale ja osobne som presvedčený, že táto skutočnosť len počiarkuje význam regionálnych politík v Európskej únii. Dovolte mi, aby som sa dnes s vami podelil o moje predstavy toho, ako by sme mali pristupovať v najbližších mesiacoch k otázkam, ktoré sú pre nás všetkých dôležité. Litva je predsedníckou krajinou poprvýkrát a budeme sa naozaj snažiť zo všetkých síl aby naše predsedníctvo prinieslo čo najnižšie náklady, ale čo najväčšie výnosy, čiže chceme, alebo prínosy, čiže chceme, aby sme boli naozaj efektívnou predsedníckou krajinou. Pokiaľ ide o ciele nášho predsedníctva, chceme dôveryhodnú, rastúcu a otvorenú Európu. To sú tie ciele, ktoré sme si stanovili. Pokrývajú politiku EÚ vo všetkých jej aspektoch. V každom rezorte každý minister má samozrejme svoje vlastné priority. Minister financií a rada ECOFIN, ktorej mám tú čest predsedať, zdôrazňuje hlavne spolahlivosť Európy. Finančné trhy, investičné prostredie musia byť celosvetovo spoľahlivé. Rastúca Európa je, myslím, prioritou vo všetkých rezortoch. Je to taká prierezová priorita. A otvorená Európa to je tiež jeden z našich cieľov. Ja som včera predsedal Rade ECOFIN a mohol som tam uvítať dve krajiny. Tu čas som mal Chorvátsko, ktoré sa stalo 28. členom našej európskej rodiny a Lotyšsko, ktorému som zablahoželal, pretože bola prijatá potrebná legislatíva na to, aby sa mohlo Lotyšsko stať členom eurozóny. A myslím, že ide o dve veľmi symbolické udalosti, ktoré svedčia o tom, že eurozóna žije, a že má pred sebou naozaj krásnu budúcnosť. Európsky projekt má budúcnosť a myslím si, že má mnoho potenciálu, ktorý sa zatiaľ naplno nevyužil. Toto všetko musíme ukázať celému svetu. Naše predsedníctvo sa odohráva v období plnom politických víziev. Fiškálna konsolidácia a oživenie verejných financií, ďalej reformy našich ekonomík s cieľom zvýšiť schopnosť jednak členských štátov, ale aj celej Európskej únie na svetovej scéne. Našim konečným cieľom je rast našich ekonomík finančné trhy, zdaňovanie a ďalšie ekonomické oblasti, a legislatíva s nimi súvisiaca je veľmi dôležitá. Na dosahovanie týchto cieľov potrebujeme špecifické nástroje a jedným z nich je politika súdržnosti, kohezná politika. Dovolte mi, aby som teraz postupne prešiel jednotlivé priority v politike kohézie a teraz teda prechádzam do angličtiny. Takže pozrieme sa detaľnejšie na jednotlivé priority litovského predsedníctva v oblasti kohézie. Kohézna politika je naozaj kľúčom k rastu a zamestnanosti, je v srdci agendy pre rast a zamestnanosť. Prispieva k znižovaniu hospodárskych, sociálnych a územných disparít, ktoré ešte stále v Európe existujú. A zároveň môže nabudiť celkový hospodársky rast nielen jednotlivých regiónov, kde ten rastový potenciál chýba, ale týka sa to celej Európy. Jednotný trh je samozrejme základom Európskej únie. A jeden z dôvodov, prečo je potrebná kohezná politika, prečo je potrebná regionálna politika, prečo sa o nej na európskej úrovni hovorí, e, Jedným z dôvodov je to, že musíme zabezpečiť efektívne fungovanie jednotného trhu a tento trh bude fungovať efektívne vtedy, keď budeme mať možnosť vyrábať tovary a služby a keď budeme mať kde predávať tieto tovary a služby. Takže potrebujeme obe strany tohto reťazca. Kohezná politika, jej význam neustále narastá. Platí to aj pre súčasnosť. V prípade niektorých krajín išlo o základný nástroj na prekonanie hospodárskej a finančnej krízy. Litva, moja domovská krajina, je tiež toho príkladom. Európske štruktúralne fondy nám veľmi pomohli vyplniť tú medzeru, kedy nám chýbali verejné prostriedky a stále tieto prostriedky slúžia na vymanenie sa z tej krízy a z tej situácie, kam sme sa e, dostali e, vzhľadom na krízu. A Litva nie je jedinou krajinou, ale sú tu aj iné, e, hlavne také, ktoré vstúpili do EÚ v posledných kolách rozširovania roku 2004, respektíve ešte neskôr. Podpora konkurenceschopnosti vývozu, investícií, zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie nezamestnanosti. Toto sú ciele, ktoré pomáha dosahovať kohezná politika. Čiže práve z týchto dôvodov si naozaj nemôžeme dovoliť dlhé omeškania pri implementácii krokov. Mám na mysli hlavne schváľovanie právnych aktov, ktoré tieto ciele umožňa dosiahnuť. 1. januára 2014 sa začne nový finančný výhľad. Toto je potrebné mať na pamäti. Ide o našu spoločnú výzvu, aby sme bez nejakého prerušenia, bez nejakého omeškania všetko prispôsobili tak, aby systém koheznej politiky a jej nástrojov mohol neustále fungovať. Takže dotiahnutie do úspešného konca rokovaní a začatie novej, novej úpravy v oblasti koheznej politiky. Toto sú priority, ktoré má litovské predsedníctvo počas svojho pôsobenia. Uvedome si, v akých zložitých časoch fungujeme a prosím, nebrzdíme sa nejakými detailmi a prosím, majme na zreteli ten spoločný cieľ, ktorý je veľmi jasný potrebujeme uvoľniť viac než 300 miliard eur na štruktúralnej pomoci pre podniky, pre nezamestnaných, pre zlepšenie našich systémov vzdelávania, infraštruktúr. Takže v tomto kontexte si dovolím spomenúť ďalšiu dôležitú vec – a toto, že nielen primárna, ale aj sekundárna legislatíva je veľmi dôležitá. A najskôr teda musia byť e, prijaté samozrejme tie hlavné nariadenia, z ktorých sa tie sekundárne právne úpravy budú odvíjať. Čiže čas nás naozaj tlačí. Pokiaľ ide o všeobecné nariadenie, momentálne platné, čas nás naozaj tlačí. Musíme sa snažiť zmierňovať v niektorých členských štátoch dopady e, hospodárskej krízy ide o krajiny, ktoré najviac potrebujú pomoc. Čiže naše predsedníctvo chce dosiahnuť e, medzi spoluzakladovcami čo možno najskôr dohodu, čo možno najskôr, pretože je to naozaj vec naliehavá. V novom programovacom období je potrebné tiež klásť dôraz, a v našom programe to aj robíme, na makroregionálne stratégie EÚ. Ide hlavne o stratégiu pre pobaltský región. Prvá makroregionálna stratégia ktorú mimochodom spustil Európsky parlament a stále ju má pod dohľadom. Vychádzajúco správ komisie, predsedníctvo zorganizuje rozpravu v rade s cieľom posúdiť pokrok, ktorý sme dosiahli vo všetkých makroregionálnych stratégiách s osobitnou pozornosťou venovanou prvkom pridanej hodnoty týchto stratégií pretože niekedy pridaná hodnota chýba. Toto je ten hlavný problém, s ktorým sa potýkajú makroregionálne stratégie. Ešte raz chcem zdôrazniť to, že Európsky parlament je dôležitým motorom, pokiaľ ide o tieto makroregionálne stratégie. Takže vítame v, v tejto súvislosti aj všetky vstupy Európskeho parlamentu. Parlamentný rozmer ja viem, že je tu dokonca interakcia medzi národnými parlamentami, medzi sebou a medzi nimi a Európskym parlamentom. A toto je tiež veľmi dôležité v tejto oblasti. A veľmi sa teším, že vám môžem oznámiť, že 11. a 12. novembra budeme vo Vilniuse organizovať štvrté výročné fórum pre stratégiu pre pobalský región. Toto je veľmi dôležitá udalosť pre nás. Budeme tam hovoriť o problémoch a pani predsednička aj vaši kolegovia sú srdečne pozvaní, ktokoľvek chce prísť. Ale teda pôjde hlavne o tú, o tú pridanú hodnotu, ktorú som spomínal ktorá je taká kľúčová nielen pre túto stratégiu, ale aj pre tie ostatné. Ďalšia dôležitá udalosť, ktorá bude tiež v novembri, to bude neformálna schôdzka ministrov, ktorí majú na starosti koheznú politiku. Bude to 26.11. A ja si myslím, že to bude príležitosť nejakým spôsobom zhrnúť výsledky príprav na nové programovacie obdobie Zároveň si však myslím, že táto neformálna schodka ministrov by bola dobrým fórom aj na produktívne diskusie s poslancami, takže pani predsednička, kolegyne, kolegovia, znova vás srdečne pozývam, aby ste sa zúčastnili tohto neformálneho stretnutia. A tu sa dostávam k môjmu poslednému bodu. Naozaj musíme pochváliť za odvedenú prácu predchádzajúce predsedníctva. Našim cieľom je dopočiť kontinuitu. Naozaj sa budeme snažiť nadviazať na írske predsedníctvo. Sme veľmi vďační írskemu predsedníctvu a ďalším, ktoré pripravovali nové programovacie obdobie. Zároveň chcem vyjadriť vďaku Európskemu parlamentu a hlavne Výboru pre regionálny rozvoj, všetkým spravodajcom a samozrejme vám, pani predsednička, za vaše osobné snahy, za vaše osobné úsilie v tejto oblasti. Môžem vás ubezpečiť, že efektívna spolupráca s Európskym parlamentom ako spoluzákonodárcom bude mojou osobnou prioritou. Nielen pokiaľ ide o výbor pre regionálny rozvoj, ale aj pokiaľ ide o ostatné výbory, ktorých eh, činnosť spada do mojho portfólia. Máme naozaj eminentný záujem o dobrú spoluprácu, pretože ja a môj tým si veľmi dobre uvedomujeme, že Európsky parlament nadobúda na význame. čo odráža rast významu Európskej únie ako celku. Budúci rok budú voľby. Ja však dúfam, že predvolebný boj nebude prekažkou ale skôr takým ďalším stimulom, ďalším stimulom na veľmi produktívnu prácu, na našu spoluprácu. My už sme prevzali rokovania od írskych kolegov. Trialógy už boli spustené. Teraz v júli máme tu ďalšiu sériu trialógov v regionálnej politike od zajtra. Už zajtra začíname. Už plánujeme naozaj veľmi nabitý program na september. Ak tam budú nejaké technické problémy, môžeme sa pokojne stretnúť s technickým personálom už v auguste, takže my sme naozaj ochotní, sme pripravení veci pohnúť vpred. Takže sa veľmi teším na to, že budeme na našom spoločnom úsilí pokračovať s cieľom slúžiť našim občanom, občanom Európy. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem vám, pani predsednička, aj vám, dámy a páni poslanky, neposlanci, za túto dnešnú príležitosť podeliť sa s vami o moje názory Naozaj si veľmi rád vypočujem, aké názory máte vy na otázky regionálnej politiky, pretože samozrejme, že predsedníctvo by malo byť neutrálnym, malo by byť takým strážcom neutrality e, v tých diskusiách, ktoré budú na pôde rady prebiehať. My sa budeme snažiť byť e, takýmto objektívnym sprostredkovateľom. Budeme sa snažiť privodiť kompromisy, ale pre nás je veľmi dôležité mať takú sieť, e, mať také dobré vzťahy a dobré dobrú spoluprácu so e, všetkými aktérmi. Čiže vy ste tiež v kontakte e, s vašimi vládami, s vašimi ministrami. Takže pre nás je dôležité byť e, v kontakte s vami, s e, poslancami v Európskom parlamente a v jeho rôznych výboroch. Takže ešte raz opakujem, teším sa na vašu spoluprácu, veľmi sa teším na vstupy z vašej strany, vaše názory a vaše podnety, tak aby sa naša spolupráca ešte vylepšila. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán minister, za vaše úvodné vystúpenie. Hm, myslím, že hm, to môžeme vnímať veľmi pozitívne, pokiaľ ide o vaše plány, vaše záväzky a tak ďalej. Takže čakáme naozaj e, dobré predsedníctvo v tom zmysle, že si budeme naozaj pomáhať pri dosahovaní nášho spoločného cieľa, teda toho, aby sme tú politiku pre nás naozaj mohli implementovať. Ak dovolíte, začneme teraz e, diskusiu, začneme koordinátormi Lamberman Nistorov za EPP. Nech sa páči. Len stručne za stran, zo strany EPP Predovšetkým vám ďakujeme za to, že ste sem prišli, za to, že si tu s nami vymeníte názory. Máme naozaj obrovské očakávania od našej spolupráce. A práve teraz ráno sme hlasovali ohľadom všetkých e, výsledkov práce s bývalým predsedníctvom, taktiež rada podporila v mnohých prípadoch Európsku komisiu, takže náš postoj je pozitívny a to potrebujeme, pretože musíme ukončiť niektoré veci, ktoré boli súčasťou balíčka o e, MFF a teraz spadajú do postupu spolu rozhodovania, takže máme tu makrokondicionalitu, výkon, spol, e, sazba spolufinancovania a tak ďalej. Takže tam zdieľame tú celú záťaž. A jedna vec. Povedali ste 26. november, že sa bude konať neformálna konferencia ministrov. No, ja to vidím tak, že v podstate v kombinácii s vývojom a výskumom tu máme program Horizon 2020, kde máme 70 eh, miliárd my by sme radi zrevidovali našu koheznú politiku. V rámci toho, na čo sme sa dohodli, máme tu inteligentnú špecializačnú spoluprácu. A čo sa týka tematického zamerania, predovšetkým v súvislosti s fondom ERDF, môžeme skutočne podporiť tie regióny a členské štáty, ktoré sa rozhodnú skombinovať vzdelávanie ľudí, lepšie využívanie kapacít a taktiež zapojiť podnikateľov, súkromný sektor. Samozrejme, verejný sektor je taktiež dôležitý pri politickom rozhodovaní, pri vytváraní politik, ale tam už sa nezarábajú peniaze, tak už to vyzerá vo väčšine krajín. Takže nebudeme len eh, sa tu rozprávať o ničom, ale musíme sa porozprávať s ľuďmi, ktorí už sú súčasťou toho koalizného procesu. V podstate by ste mali zorganizovať spoločnú ministerskú konferenciu s tými, ktorí pracujú v oblasti vývoja a výskumu a my to zase priblížime eh, v oblasti eh, zamestnanosti a inovácie. Takže toto si myslím, že je veľmi dôležité, pretože čo som tu tak v parlamente počul, tak e, sa hovorí o vývoji a výskume, a že teraz tam bude k dispozícii menej prostriedkov, ale tie prostriedky máme, len ich musíme zakomponovať do toho nového strategického rámca, no a čo sa týka vášho textu, tak tam je obsiahnutý taký integrovanejší prístup. Chcete skutočne inováciu, alebo už idete po tej ceste, ktorá bola vytvorená v minulosti. Ďakujem, Lambert. Chcete sa, pán minister, vyjadriť ku každej otázke zvlášť, alebo potom nakoniec? Dobre, takže postupne. Teraz bude hovoriť Konstance za socialistov. Ďakujem pekne, Danota. Vážený pán minister, je mi veľkým potešením, že môžeme mať takúto zaujímavú e, výmenu názorov o nadchádzajúcom predsedníctve. E, opatrne optimisticky môžem konštatovať, že prvé trialógy za litovského predsedníctva e, boli veľmi dynamické, a e, zaznamenali sa už aj prvé úspechy. E, Dovolte mi byť otvorená, je to štvrté predsedníctvo, ktoré zažívam ako spravodajkynia pre všeobecné nariadenia a musím povedať, že nie každé predsedníctvo je natoľko flexibilné a otvorené, pokiaľ ide o trialógy ako vaše Považujem e, to e, e, za možné aj preto, že poprvýkrát môžem pracovať so zmiešaným týmom a síce s týmom, ktoré, ktorý je obsadený zo strany predsedníctva v podstatne väčšej miere odborníčkami ženami. A môže byť, že takéto zmiešané týmy sú jednoducho lepšie. Áno, aj, aj my sme tu zmiešaný tým. Äh, Čo my ako parlament äh, sme äh, neustále vyzdvihovali, a to už od dánskeho predsedníctva, a ukáže sa v septembri, či to skutočne funguje, a síce Eh, že pri všetkých rokovaniach predsedníctva s parlamentom o viacročnom finančnom rámci 80 rokovaní sa týkalo záležitostí, ktoré mali dočinenia priamo s koheznou politikou a teda nespadali eh, pod eh, viacročný finančný rámec, ale pod spolurozhodovanie, čiže parlament vlastne bol rovnoprávnym legislátorom. A čo nám zostáva, tých známych 5%, o ktorých e, nebolo možné sa dohodnúť vo všeobecnom nariadení, ako pán Lambert už navrhol, sú všeobecné záležitosti makrokondicionalita, performance reserve, prefinancing, cofinancing a tak ďalej e, dámy a páni, e, predsedovia a vláda hlavy štátov e, si mysleli, že už to v septembri dohodli, ale spadajú tieto veci pod spolurozhodovanie. Viem si predstaviť, e, že e, si nevyhnutne neželali za vášho predsedníctva musieť doviesť predsedov vláda hlavy štátov ku kompromisom, ale ja dúfam, že sa to predsa len podarí je to určite výzva pre členský štát, ktorý poprvýkrát predsedá rade a ktorý ani nepatrí medzi najväčšie členské štáty v Európskej únii. Je to určite e, veľmi e, špecifická výzva e, vyriešiť toto, ale myslím si, že 500 miliónov občanov našej Európskej únie sa bude tešiť, ak sa nám to spoločne podarí. Myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme sa v septembri dopracovali ku kompromisom, pretože v opačnom prípade zavedenie e, týchto nových, tejto novej a jedinečnej investičnej možnosti pre Európsku úniu z vlastných investičných prostriedkov by k januáru budúceho roka nebola možná. A ak sa nám to spoločne podarí, myslím si, že by to bolo veľmi prospešné aj pre e, kampaň do volieb do Európskeho parlamentu a neskôr mm, v rámci kampane e, nové obsadenie Európskej komisie. E, práve toto by nás doviedlo k úspechu. Nie je to nová otázka. Moje želanie, aby sa nám to spoločne podarilo a dúfam, že sa nám v septembri spoločne podarí dopracovať sa k dobrým výsledkom. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, či chce niekto ešte za Aldo niečo povedať, alebo ECR. Chcete niečo povedať? Ďakujem. Pani predsednička, pán minister. Dovolte, aby som vás tu privítal a vyjadril radosť, že si môžeme na začiatku vášho predsedníctva tu povymeniať informácie. Musím povedať, že som z Českej republiky, to je štát, ktorý taktiež prešiel si predsedníctvom. Je to obrovská výzva, šanca spolupodielať sa na budúcnosti Európy. Taktiež k tomu, čo povedala Konstance, aj moja politická skupina podporuje zmiešané týmy. Myslím si, že pracujú efektívnejšie, panuje v nich oveľa lepšia atmosféra. Taktiež chcem povedať, že pre nás, hlavne pre štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie neskôr, je veľmi dôležité, aby v jeseni už sme dospeli ku kompromisu, pretože prichádzajú európske voľby nedokážem si predstaviť, ako by sme mali obhajovať priority Európskej únie v, do, v doby, kedy by sme mali len nejaké provizórium. Takže som pripravený, pokiaľ eh, prejavíte záujem, vám sprostredkovať nejaké väzby na naše české orgány, odozdať vám skúsenosti v rámci predsedníctva. A taktiež chcem zdôrazniť jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá pre mňa osobne a plyne z toho, že som niekoľko rokov bol primátorom veľkého mesta a domnievam sa spolu s kolegami z výboru, že budúcnosť Európskej únie a budúcnosť rozvoja a hospodárstva závisí hlavne od atraktivity a dobrého fungovania veľkých aglomerácií a veľkých miest. A preto by som bol rád, keby aj táto politika v priebehu vášho predsedníctva bola vnímaná ako jedna z prioritných. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, François Alfonsi. Merci, madame présidente. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme, že ste sem k nám prišli. A samozrejme, že si želáme, aby vaše predsedníctvo prebehlo čo najlepšie. Ide o obdobie, ktoré je trošku zložité, pretože vašou prvou úlohou je uviesť k úspešnému záveru e, rokovania, ktoré, fungujú, ktoré prebiehajú už no rok e, počas dvoch predsedníctiev. No a teraz je naozaj potrebné, aby sme sa dopracovali k definitívnemu výsledku, tak aby sme mohli garantovať budúcnosť e, politík regionálneho rozvoja, ktoré sú mimoriadne dôležité pre Európsku úniu v súčasnosti a tiež pokiaľ ide o náš rozpočet a náš rozpočtové prostriedky do budúcna. Viete, že my do budúcej politiky koheznej eh, vkladáme veľmi veľké nádeje. Sú tam veľmi dôležité prvky územnej spolupráce, my sme chceli, aby 7 kohezného fondu išlo práve na tieto účely. E, komisia nebola až takáto ambiciózna, ale tiež chcela, aby e, toto mohlo byť. No ale potom tá arbitráž, e, to zmierovanie v decembri minulého roka viedlo k tomu, že táto teritoriálna územná spolupráca nebola vybavená dostatočnými finančnými prostriedkami. Bohužiaľ, čo má samozrejme negatívne dopady. Vy ste sám povedali, že sú tu určité postupy, ktoré už máme k dispozícii a naozaj sa tešíme, že pobaltský región e, dokázal spustiť túto stratégiu, no ale je dôležité, aby e, toto bol e, postup, ktorý bude k dispozícii nielen tomuto regiónu, ale aj ostatným regiónom Európy. Tiež ste spomenali, že toto vás veľmi zaujíma, že toto vám je veľmi blízke a ja vás tom len chcem podporiť. Máme tu iniciatívu, eh, ktorá by mohla prebiehať naozaj dynamickým spôsobom na dobrovoľnej báze, takže my by ste mohli využiť eh, váš vplyv v rade na to, aby územná spolupráca eh, sa dostala takého pozitívneho svetla, pokiaľ ide aj o nástroj flexibility, ktorý tiež bol časťou budúceho európskeho rozpočtu, a aby sme cez tento nástroj flexibility e, mohli využiť na navýšenie tých prostriedkov, o ktoré sme prišli počas toho zmierovania minulý rok. E, takže dúfam, že takto e, vy prispiejete k budúcnosti tejto, tejto oblasti. Ďakujem pekne. Also Takže, Konstance, chcel by som vám najprv odpovedať, že som veľmi rád, že máme taktiež zmiešaný tým. Je to pre nás veľmi dôležité, pretože máme mnohých expertov na ministerstve financí, ale aj na iných ministerstvách. Sú to ženy. A sú to ženy, ktoré sú veľmi vzdelané, ale bohužiaľ Nemecko, Nemčina nie je našim pracovným jazykom, takže budem hovoriť po anglicky. a vyjadrím svoj názor na niektoré veľmi dôležité problémy, o ktorých sa tu hovorilo. Samozrejme som vďačný všetkým kolegom, ktorí tu položili otázky. Ďakujem vám za podporu nášho predsedníctva. A rád počujem, že už nás vidíte ako účinných a efektívne pracujúci, napriek tomu, že sme v úrade len pár dní. Samozrejme, nie vždy je pravdou, že predsedníctvo má určitý vplyv, pán Alfonsi. Vplyv na rade nemôže byť len na pleciach predsedníctva. My v podstate sme sprostredkovateľia kompromisu. Ale myslím si, že môj tým a ja a všetci, ktorí sú súčasťou môjho týmu, tak chápeme dôležitosť e, územnej spolupráce, koheznej politiky a posnažíme sa, ako to len bude možné, nájsť čo najlepšiu cestu ku predu. Samozrejme, ako som povedal na úvod, je môjim cieľom dopracovať sa ku kompromisom čo najskôr, Najrealistickejší čas by bolo asi v septembri. Keď sme prišli na toto zasadanie, tak nám bolo povedané, že už sa dnes v vašom výbore hlasovalo o dôležitých záležitostiach. Hlasovanie dopadlo dobre, toto sú pre nás tiež dobré správy. Vítame to. A myslím si, že to skutočná šanca niečo robiť Takže by to netrvalo až do konca novembra napríklad, kedy už by sme boli všetci veľmi nervózni z nedostatku času. Oldřich, ďakujem za gratulácii a za to, že navrhuješ byť takým styčným dôstojníkom medzi nami a českou vládou. Uísť, môžem ťa uistiť, že mám takmer perfektné vzťahy s vládami všetkých 28 členských štátov, vrátane s našou vládou, samozrejme. A na ECOFINE sme ako jedna rodina. Čo týka koheznej politiky, tak za to nevždy sú zodpovední len ministri financií, ale ministri financií sú rozhodne dôležitými aktérmi v tejto oblasti. A poviem vám tajomstvom, na jednom zasadaní ECOFINu chceme alebo plánujeme aj diskusiu o koheznej politike. Komisár Johannes Hahn prišiel s týmto nápadom. Mne sa veľmi páčil ten nápad a uvidíme, ako konkrétne zorganizujeme tú diskusiu, dohodneme sa na presnom dni a formáte ale myslím si, že je to skutočne dobré, aby rada ECOFIN taktiež sa dozvedela, čo je nové v tejto časti európskej politiky. Teraz sa dostávam k tým najdôležitejším otázkam. Lambert, to boli tie tvoje otázky. Súhlasím s tebou, a to stopercentne, že nástroje koheznej politiky musia byť renovované, oživené. A toto je treba urobiť v mnohých aspektoch. Existujú veci, ktoré sa dajú integrovať, aby sme dosiahli efekt synergie. Potom iné názory hovoria, že by sme sa mali pohnúť preč od systému dotácií k finančným nástrojom. Myslím si, že tieto názory majú naozaj veľkú dobrú perspektívu. Čo sa týka pobalského regiónu a Litvy, pretože s ministrami tohto regiónu sa stretávame častejšie než s ministrami iných regiónov, je to náš región, tak tam už sme diskutovali o týchto záležitostiach a skutočne je dôležité, aby tam nastala zásadná zmena v priebehu ďalšieho finančného výhľadu od jednoduchých dotácií, ktoré nikdy nebudú až také účinné, smerom ku kombinácii dotácií a iných typov zdrojov. Máme veľmi dobrú spoluprácu s Európskou investičnou bankou, ktorá je jedným z veľmi účinných nástrojov v rukách Európskej únie. Možno viete, že nedávno Komisia Európska investičná banka vydali správu. Diskutovalo sa o nej na zasadaní hlav štátov, ale taktiež na rade ECOFIN. My sme o tom diskutovali včera v rámci našho predsedníctva a rozhodli sme sa, že e, e, hospodársky a finančný výbor ECOFINu sa bude zaoberať detailmi toho, ako presne by tieto názory mohli byť čo najlepšie implementované. Ale musím povedať, že v Litve už to vidíme tak, že kombinácia štrukturálnych fondov a pomoci z týchto fondov plus verejné peniaze naprieč celou Európou. Sú to mnohé rozvojové banky, ktoré e, fungujú regionálne, taktiež napríklad Nordická investičná banka, ktorá je jedným z veľkých aktérov v severskom e, regióne, na severe Európy. A taktiež tu máme verejné financovanie, verejno-súkromné partnerstva, to je ďalší nástroj, ktorý teraz podrobne skúmame. Hneď sme tu pochopili, že každá chyba, ktorú by sme potenciálne urobili, by nás mohla stať veľa peňazí, takže sme trochu pomalí, ale veľmi rozhodní. A ja vám môžem slúbiť, že o týchto otázkach budeme diskutovať na neformálnom stretnutí o koheznej politike vo Vilniuse. Možno to bude aj jedna e, z dôležitých tém, pretože skutočne toto je budúcnosť, zajtrajšok koheznej politike. Musíme zmeniť svoj postoj. Nesmieme sa dívať na európsky rozpočet ako na nejakú fľašu niečoho, z čoho lyžičkami odoberáme takéto alebo naké percento prostriedkov. Malo by to celé fungovať. A máme k dispozícii nástroje, ktoré už boli vynájdené na svete, ako dosiahnuť, aby peniaze neboli účinné raz, ale niekoľkokrát. A myslím si, že týmto smerom by sme sa mali uberať. Predovšetkým, keď si uvedomíme, že celkové zdroje sa nám strácajú a myslím si, že naďalej ich úroveň bude klesať v priebehu budúcich 7 rokov. Takže toto sú moje odpovede a teším sa na ďalšie otázky. Ďakujem, Jan Olbricht. Thank you. Thank you, Ďakujem, pán minister. Prajem vám všetko dobré do vášho predsedníctva. Skutočne už čakáme na vaše konkrétne kroky. Ja som z Polska a je to dosť veľká krajina, v súvislosti s potenciálne udelenými prostriedkami. Mám veľmi konkrétnu otázku. Je to politická, je to, mám jednu politickú otázku, hovorili ste o tom, že by ste to mali robiť čo najskôr, ale podľa nášho uznesenia potrebujeme najprv politickú dohodu v procese spolurozhodovania. Potom tu máme dohodu o viacročnom finančnom rámci, potom sa bude hlasovať o všeobecnom nariadení, ktoré si taktiež vyžaduje formálnu zhodu ohľadom viacročného finančného rámca. Takže pokiaľ by som sa vás dnes opýtal, aký je váš plán, kedy chcete zaslať textu, via, text viacročného finančného rámca, aby ho parlament mohol schváliť. Čo najskôr, to je taktiež dobrá odpoveď, ale moja otázka je, aký je presne váš plán. Myslíte si, že by ste mohli zaslať v septembri, v októbri, v novembri, pretože toto ovplyvní a môže ovplyvniť rokovania o spolurozhodovaní. Pretože pokiaľ nemáte naplánovaný konkrétny dátum, tak od toho potom bude záležať všetko ostatné. Máme v novembri neformálne stretnutie ministrov. Bude to pred hlasovaním o všeobecnom nariadení alebo po. Pokiaľ je to po hlasovaní, tak to, už tam ide o implementáciu. To je ten prvý prvok. Potom druhý prvok. Pochopil som vás správne, že ste povedali v vašom prejave, že stále sme v období 2007 až 2013 nie, nehovoríme len o období 2014 až 2020, hovoríme aj o období 2007 až 2013. A dobrým príkladom je správa kolega, kolegu Vlasáka, ktorý odišiel, hovorilo sa tam o zrušení e, viazanosti prosvedkov pre Rumunsko a Slovensko, ale v priebehu vášho predsedníctva tak pred koncom 2013 môžeme očakať veľmi ťažké rozhodnutie. Prosím, môžete nás informovať o tom, čo sa blíži? čo plánujete? Pretože my sa tu teraz zameriavame na 2014 až 2020, ale možno bude musieť zaujať ešte stanovisko k iným záležitostiam, ktoré budú dôležité pre koheznú politiku v súvislosti s rôznymi postupmi. Pretože v roku 2013 to bolo iné a spolurozhodávanie bolo iné a tak ďalej. Takže my by sme radi pomohli ale čo najskôr by sme potrebovali vedieť, čo môžeme očakávať od vášho predsedníctva. Ďakujem. Sean Kelly. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem ministrovi, vítam ho. Ako írsky poslanec vám tiež ďakujem za to, čo ste povedali o našom írskom predsedníctve. Ja si myslím, že je to skutočne dôležitá doba pre náš európsky projekt, na ktorým teraz preberáte predsedníctvo. Chorvátsko vstúpilo do EÚ potom Lotyšsko chce vstúpiť do eurozóny, takže si myslím, že skutočne sa môžeme všetci v Európe tešiť. A pri tomu, že stále narastá číslo euroskeptikov, počet euroskeptikov, avšak nevieme, ako sa k tomuto všetkému postaví Rusko. Iste si všimli, čo sa deje. Na mňa urobila veľká dojem vaša úprimnosť, Rovnaký dojem som získal dnes ráno na kultúrnom stretnutí, kde váš minister taktiež predstavil priority v tejto oblasti vášho predsedníctva. No a ja si myslím, že my, Íri, sme možno niekedy trochu nároční, príliš toho od predsedníctva. Očakávame predovšetkým od predsedníctva malých krajín, ako je vaše, ktoré má predsedníctvo poprvýkrát, ale ako povedal kolega, my sme to, aby sme vám pomáhali a predovšetkým vo vzťahu k očakávaniam myslím si, že to predsedníctvo, ktoré je v druhom poroku, tak je také trochu narušené v porovnaní s prvým semestrom, pretože najprv je tam leto, na konci sú zase Vianoce, takže iste to budete musieť dobre naplánovať. Určite vás čakajú obťažné rozhodnutia. Kolega hovoril o e, hlasovaní o spolufinancovaní, o makrokondicionalite a tak ďalej. A dúfame, že sa vám podarí to dosiahnuť čo najviac. Pretože sa obávam, že pokiaľ sa vám to nepodarí, tak potom budúci rok postupne už budeme v takej predvolebnej nálade, Takže sa budeme, bude pre nás ťažšie sa sústreďovať na tieto všetky záležitosti. Teda to je veľmi dôležité obdobie. Čo sa týka tria predsedníctiev, Írsko, Litva a Grécko, prekrýva sa tam podpora pre určité záležitosti, prichádzajú tam mnohí experti, pomáhajú vám aj naďalej Myslím si, že to je dôležité, ale som si istý, že odvediete dobrú prácu. Predovšetkým, ako podala Konstance, že bolo pekné, ak ste hovorili o vzdelaných ženách. To si myslím, že by vám taktiež malo pomôcť, pretože ženy sú praktickejšie a pragmatickejšie než muži a možno potrebujete takéto ženy, aby ste sa dopracovali k výsledkom, ktoré všetci potrebujeme. V každom prípade vám Želám všetko najlepšie. Vítam vás tu medzi nami. A predovšetkým pre nás je dôležitá kontinuita medzi predsedníctvami. Či tam je, dúfame, že áno, ale iste odvedete dobrú prácu a tešíme sa na vaše predsedníctvo. Ďakujem. Ďakujem, pán Imbrasas. Yes. Yeah, sure. oh. Oh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, veľmi sa teším, že ste medzi nami. že ste plní energie. No dúfam, že vám tá energia vydrží počas celého pol roka, ktorý bude taký dôležitý. No, počúval som vás a viackrát ste hovorili o pridanej hodnote, použili ste slova pridaná hodnota. Veľmi dobre vieme, že v Litve a aj v ďalších nových členských krajinách vystáva jeden veľmi závažný problém. Ide o problém s nezamestnanosťou, hlavne s nezamestnanosťou mladých. A niekedy sa peniaze určené na hospodársky rast e, neefektívnym spôsobom Takže ako zamerať tie prostriedky tak, aby tá pridaná hodnota bola čo najvyššia za čo najkratší čas. Veľa o tom hovoríme, ale pokiaľ ide o naše činy, tam sa mnohé stráca. Sú tu projekty, ktoré sa implementujú, ale nemajú dostatok pridanej hodnoty, takže ako vylepšiť túto bilanciu? Ďakujem teraz pani Irigojen. Ďakujem pani predsednička, pán minister, vám tiež ďakujem. Som tu, tu ma vidíte, hneď pred vami sedím. Ďakujem vám. Ja súhlasím s hlavnými líniami vašej prezentácie. Hovorili ste o prioritách vášho litovského predsedníctva a dúfame, že tu bude ten potrebný impuls vašho predsedníctva a dostane sa až do krajín, ako je tá vaša, na Litvu. A mňa zaujala jedna vec. Prosím, povedzte mi viac o tom, o čom ste hovorili, že chcete zrevidovať všetky makroregionálne stratégie, pretože niektoré už možno nemajú už takú pridanú hodnotu. Ďalej ste zdôraznili, že chcete zmeniť ťažisko a keď vieme, aké boli makroregionálne stratégie, tak jeden z veľkých kohezných úspechov je, sú práve tieto stratégie. Takže prosím, ešte mi to lepšie objasnite. To je všetko, ešte vám chcem poprieť. Všetko dobre do vášho predsedníctva, nech je úspešné. Ďakujem. So, uh, uh, thank you very much for the question. Ďakujem pekne. Padlo tu viacero otázok, ešte než ich jednu po druhej preberiem. Sean, Ubezpečujem vás, že lepšia spolupráca než tá, ktorú máme s íským predsedníctvom, ani neexistuje. Naozaj veľmi úzko spolupracujeme. A sme veľmi vďační za tie osobné kontakty, ktoré s írským predsedníctvom máme. Môžeme si vymieňať skúsenosti. Írsky kolegovia nám tiež prislúbili, že napriek tomu, že ich mandát je už za nimi, že sú ochotní pomáhať nám, že sa na nich môžeme kedykoľvek obrátiť na ministerstve financií. Máme človeka, ktorý pracoval pre Írske ministerstvo financií a potom sa vrátil so všetkými skúsenosťami, aby nám pomohol. A takúto pomoc naozaj potrebujeme. Hlavne my, malé krajiny. Vlastne aj Írsko je malé. Jediný rozdiel medzi nami a vami je to, že vy ste boli predsedníckou krajinou už po 7 krát, my sme teraz poprvýkrát. krát O tomto sme hovorili aj s vašim ministrom a s ďalšími kolegami. Bavili sme sa o tom, e, aký je rozdiel medzi nami a vami ako predsedníckou krajinou. Vy veľmi skúsení a my málo skúsení, ale oni povedali, že vlastne nezáleží na tom, koľkokrát ste už boli predsedom, pretože Európska únia sa neustále mení. Veľmi rýchlo sa mení, takže ja si myslím, že Európska únia teraz teraz prechádza tiež dramatickými zmenami, naozaj rýchlymi zmenami. Možno sa to až tak netýka regionálnej politiky a vášho výboru, ale pre hospodárstvo, tam je to evidentné. Pre radu ECOFIN, ktoré mám tu čas predsedať, tak tam je to úplne evidentné, že niekedy názory na komplikované veci typu banková únia a tak ďalej Čiže tie názory sa menia niekedy doslova zo dňa na deň. Od skepsy po tom, čo dostanete protilátku proti skepse, tak dokážete zmeniť eh, váš názor o 180 stupňov. Takže naozaj je dôležité zachovať tú kontinuitu. Ja som začal sa pripravovať na budúce predsedníctvo v januári. Koncom decembra som nastúpil do funkcie po voľbách a hneď som sa začal pripravovať a myslím, že som urobil dobre. A celý môj tým sa začal pripravovať e, veľmi zavčasu. Boli sme v kontaktoch s predsedníctvom, s Európskym parlamentom, s jeho zamestnancami a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležité a teším sa na ďalšiu spoluprácu a aj e, my agendu odoznáme Grécku a pevne verím, že všetko prebehne veľmi, veľmi plynule. Ľudia vždy chcú veľa, ale zdroje sú obmedzené, tak je to za každým. A práve preto vás poprosím, aby ste mali na pamäti to, že aj vy ste pred voľbami a že aj vaše zdroje budú obmedzené ako tie naše. Ja myslím, že to je dobrá príležitosť tie naše kalendáre nejako položiť jeden vedľa druhého a nestrácať čas naopak e, pracovať veľmi konštruktívne na dosahovaní dohody. Všetko má svoje výhody aj nevýhody, kde je plus, musí byť aj mínus. A teraz tie osobitné otázky. Litovskému kolegovi odpoviem po litovsky, ak dovolíte. Prosím, nasadte si sluchadla, ak to nemáte drahý Jozas. Tá tvoja otázka bola veľmi zásadná. Ja som sa snažil trošku o tejto téme hovoriť v mojej úvodnej otázke, ale aj v reakcii na niektoré, v mojom úvodnom prejave, ale aj v reakcii na niektoré otázky, ktoré tu odzneli. Pridaná hodnota. Zdroje sú obmedzené, národné aj európske. Čiže musíme hľadať nejaké šikovné spôsoby, ako optimalizovať ich využitie, využiť ich čo najefektívnejšie. Ja mám pocit, že už tu máme celkom dobrý balík nástrojov, máme európsku legislatívu, ktorá detailne ustanovuje podmienky využívania európskej podpory. A taktiež v rokovaniach s Európskym parlamentom ide o nové nariadenia, ide o budúci vedočný finančný rámec, kde tých nástrojov bude ešte viac, čiže ten balík nástrojov sa ešte rozšíri. Kohezná politika k tomu patrí a ja vás vyzývam, aby sme využili tú príležitosť nejako tie výsledky, ktoré sme dosiahli, tie skúsenosti, ktoré máme v členských štátoch, aby sme to využili aby sme takto napredovali. Takže toľko moja reakcia a teraz znova prechádzam do angličtiny. Jan, vaša otázka bola veľmi konkrétna, sú vaše otázky boli veľmi konkrétne, takže ja sa pokúsim byť konkrétny. Jasné, keď sa pozrieme na politickú, hodnot, politickú dohodu, je to také trošku nešťastné, stanovovať si nejaké harmonogramy na dosiahnutie politickej dohody. 1. januára 2014 to je ten termín, ktorý máme na zreteli. K tomuto dátumu tí, ktorí vás zvolili, ktorí zvolili vás aj mňa, tak tí budú rozhodovať, či Európska únia funguje tak, ako má, alebo nie, či splňa svoje sluby, alebo nie. To je veľmi závažná otázka. Chceme naozaj dokázať, že Európa stále žije, lebo Európa žije. Ona žije, ale je na nás, aby sme to ukázali tým, že dospejeme k dohode. A na to je potrebné, aby sme od niektorých ambícií upustili, aby sme netrvali na všetkých našich požiadavkách, hoci sú možno opodstatnené, aby sme sa dopracovali k dohode tu a teraz. A ja počítam s vašim konštruktívnym prístupom za týmto účelom. Môj tým bude pracovať vodne v noci bez voľna. No už sme sa zmierili s tým, že žiadne voľno nebude tento rok. Naozaj máme pred sebou veľmi nabitý pôrok. A naozaj sa budeme všetkých síl snažiť urobiť maximum, aby sa dohoda dosiahla. A len takto dosiahneme ten želaný výsledok pokiaľ ide o VFR a pokiaľ ide o koheznú politiku, nariadenia v koheznej politike. Ja by som povedal, že to poradie by malo byť kohezná politika a potom začne finančný rámec a vychádzajúce zo súčasných politických podmienok. Z racionálneho hľadiska by som samozrejme preferoval to, keby sme už VFR mali pred sebou, ale bohužiaľ politická realita je iná. Čiže tento čas a jeho nedostatok nás naozaj nutí, aby sme pracovali zo všetkých síl. A potom otázka tých období 2007 až 2013. Ten všeobecný prístup od rady dostaneme do konca júla, čiže vďaka tomu by sme sa mohli dopracovať v záverečnej dohode rýchlo, naozaj rýchlo. Mm, Pokryl som už všetky otázky? No ešte nie. Makroregionálna stratégia. Prepačte, prepačte, Maria, som zabudol. Makroregionálne stratégie. Áno, sem tam to bol veľký úspech, ale musíme priznať, že niekedy tie úspechy neboli až také veľké, že tá efektívnosť nebola taká, aká mala byť a že sú tu iné nástroje regionálnej politiky, ktoré potom nahradili makro, makroregionálne stratégie. Ja osobne si myslím, aj to môj osobný názor, že by sme nemali nejako nejaké žiadne teda oblasti e, politik e, nejako zahrňať nástrojmi. Ak budeme mať menej nástrojov, ale budú fungovať, tak to myslím bude lepšie, nebudeme drobiť e, naše zdroje finančné, ľudské. Ale keď budeme mať veľa nástrojov, tak strátime prehľad a celý ten systém nebude fungovať. To sa netýka makroregionálnych stratégií, ktoré budú naďalej dôležitým nástrojom. Alebo tieto už máme dosť dlho. Ale pokiaľ ide o región, pobalský región, prosím, chápte to, že toto je pre nás najdôležitejšia stratégia. A vychádzajúc z toho revízneho kalendára, ktorý sme si dohodli už relatívne dávno, tak myslím, že to je iba pobalská stratégia, ktorá by mala byť predmetom revízie tento pol rok a ja sa teším, že je to za nášho predsedníctva. Neviem, či to nejako súvisí eh, s, eh, so zvýšením nášho vplyvu. Asi skôr nie, ale takáto zhoda náhod nevylučuje možnosť, keď sa bude vyhodnocovať stratégia pobaltského regiónu, e, že sa budeme môcť pozhovárať o ďalších všeobecnejších črtách makroregionálnych stratégií. Takáto príležitosť iste bude. Čiže iste vyhodnotíme, čo sa dosiahlo a seriózne sa budeme zaoberať iste aj nedostatkami, zlyhaniami, Čiže aké zmeny by sa mohli urobiť tak, aby tieto nedostatky boli odstránené. A teraz už naozaj dúfam, že som mu povedal na všetko. Áno, áno, ďakujeme veľmi pekne, pán minister. Ďakujem pekne, že ste prišli predstaviť nám vaše plány. Pokiaľ ide o tie rokovania, tešíme sa, že chcete, aby sa prípravná schôdzka udiala už v auguste. Aj naši zamestnanci tu vtedy budú, takže zhodnutie môže byť. Začas stretneme s Kristina s Dariušom na posledný trialog pred letnou prestávkou a dúfame, že v septembri sa nám teda podarí všetko dotiahnuť do úspešného konca, tak aby to mohlo byť prijaté v prvom čítaní na druhom pléne v oktobri. Takže e, počítame s vašou úlohou e, toho facilitátora, teda e, v tých rokovaniach, eh, aby eh, sme aj v rade, aby aj členské štáty teda prispeli k eh, rýchlemu uzavretiu tohto procesu. Takže ďakujem pekne a naozaj veľa úspechov v nasledujúcom pol roku. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán minister. Uh, dear colleagues, we continue, so please don't go.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 akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 až 2020, inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie. Pán Imbrasas, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, ďakujem, že ste prišli na túto prvú výmenu názorov k môjmu stanovisku k akčnému plánu elektronického zdravotníctva na roky 2012 až 2020. Myslím si, že by sme mali to oznámenie komisie podporiť, pretože elektronické zdravotníctvo e-health je jednou z najefektívnejších e, možností využitia nástrojov, ktoré ponúkajú informačné a komunikačné technológie v zdravotníckých službách Čiže takto môžeme zlepšiť poskytovanie zdravotných služieb vďaka informačným a komunikačným technológiám. Rád by som vás upozornil na tri také aspekty. Poprvé dostupnosť, prístup k zdravotníckým službám. Ja si myslím, že e-health a tento akčný plán otvárajú možnosti zvýšiť prístup, zlepšiť prístup populácie k zdravotníckým službám bez ohľadu na vek, e, sociálny status, vzdelanie alebo pobyt osôb. Čiže zlepšiť dostupnosť pre pacientov zdravotníckých služieb a tiež e, zvýšiť zdravotnú gramotnosť pacientov. Ako pacienti, tak aj e, lekári poskytovateľských služieb musia zlepšiť svoje digitálne schopnosti a tu je ešte čo doháňať. A je dôležité hlavne, aby na celom území krajiny bol k, distu, bol, k bol k dispozícii e, širokopásmový internet. Lokálna regionálna úroveň zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože toto je úroveň najbližšia k ľuďom, najbližšia k občanom. A rád by som povedal toľko, že naozaj do skúsenosti vyplýva, že lokálne a regionálne inštitúcie už e, sa aktivizovali, až už implementujú projekty v rámci e-health. Musíme ich podporiť pri financovaní týchto projektov, čiže je dôležité využiť tieto účely e, prostriedky z úrovne EÚ. EU. Ďakujem pekne za vašu pozornosť, teším sa na vaše príspevky, pozmaňovacie návrhy a dúfam, že ten dokument bude nápomocný pre všetkých našich občanov. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Imbrasas. Tieňoví spravodajcovia tu tuším nie sú. Chce niekto vystúpiť v mene tieňových spravodajcov? A nech sa páči, Nikos, ty si tieňový spravodajca? Nie. Ale si tu napísaný na zozname. Hm. Ε, πράγματι οι υπηρεσίες e-health είναι σημαντικές γιατί z krízy έχει... Takže toto sú veľmi dôležité body. Áno, existujú mnohé zdravotnícke služby, ktoré sa budú úplne stratili niekedy. Predovšetkým v tých najvzdialenejších zónach alebo hornatých zónach je tam problém prístupu eh, k zdravotníckým službám. Toto sa zhoršilo predovšetkým v južných krajinách dôsledkom krízy. Je tam veľmi zlá organizácia. A aspoň v Grécku je to tak. Je tam mm, nedostatok personálu, služby, ktoré už nie sú niektoré dostupné občanom. A teraz napríklad v niektorých oblastiach je nedostatočný prístup týmto službám. No a je treba pomôcť týmto ľuďom, ktorí sa nachádzajú predovšetkým na, na nejakých malých ostrovoch alebo vo vzdialených zónach. A potrebujeme dostatočné nástroje na podporu príslušných investícií. Myslím si, že by to naozaj bolo veľmi užitočné v súvislosti so sociálnou kohéziou a je treba odstrániť tie nezrovnalosti, ktoré tam existujú a nerovnosti. Je treba, aby občania mali prístup k zdravotníckým službám. No a hovoríme tu o stovkách, tisícov osôb, ktoré nemajú k dispozícii takéto služby. Nie len v tých najvzdelenejších najvzdelanejších zónach, ale aj v mestských oblastiach. Takže skutočne je treba využívať informatické služby niektorých eh, alebo technologické služby v niektorých krajinách už to tak robia. A je treba sa sústredovať na krajiny, ktoré najviac potrebujú tieto nástroje, ktorých je tá situácia najhoršia vzhľadom na krízu. Takže potrebujeme podporiť rozvoj príslušných iniciatív. Je to potrebné a navyše je to užitočné. No Ďakujem, žiadny tenevý spravodajca tu nie je, alebo ešte Maria Irigoyen. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem využiť túto príležitosť a vyjadriť sa, pretože výbor pre e, interný obchod hovoril o tejto záležitosti a všetko to súvisí so starnutím Európy, európskej populácie a potrebou podniknúť štrukturálne reformy, aby sme zaručili udržateľnosť zdravotníckých systémov. Vieme, že zdravotníctvo je jedným z pilierov štátu, ktorom sa žije dobre. No a musíme využiť príležitosti, ktoré nám eh, poskytujú eh, aj nové technológie, a to aj v oblasti zdravotníctva. Tieto technológie nám umožnia demokratizovať zdravotníctvo, aby sa tieto služby dostali aj tam, kde je to teraz nemožné. A je treba dať prístup týmto službám aj osobám, ktoré k ním teraz prístup nemajú. Musia mať prístup k špecialistom, musia mať možnosť byť s nimi v spojení pomocou informačných technológií. Myslím si, že to pomôže zlepšiť kvalitu života predovšetkým starších osôb. Ale je potrebné investovať do týchto nástrojov, ktoré dnes väčšina pacientov nepozná a taktiež ani zamestnancov v oblasti zdravotníctva. Takže potrebujeme pozmenujúce návrhy, ktoré tomuto napomôžu. Ďakujem. Uh, if, if no other... Pokiaľ už Nikto nechce nič ďalšie povedať. Takže by som možno ja dodala ešte jednu vec. Európska kohezná politika už od roku 2000 až 2006 investuje do týchto služieb. Máme tu naozaj obsiahle programy v Európe, na ktorých, ktoré môžeme ďalej rozvíjať. Môžeme sa z nich aj poučiť a potom si vzájomne vymeniať informácie. Takže skutočne tento celý postup musíme podporiť prostredníctvom našej politiky. Lehota na, na pozmenujúce návrhy je 12. júla na obed. Thank you very much. Ďakujem pekne a teraz prechádzame k správe pana Winklera. Je to bod 22 programu inteligentná špecializácia, vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti. Pán Winkler, môžete hovoriť. Ďakujem, pani predsednička, milé kolegyne a kolegovia. Stratégia inteligentnej špecializácie na, je na programe dňa. Musíme sa postarať o regionálnu stratégiu e, v prospech inovácií a výskumu e, pretože chceme e, splniť tematický cieľ 1 e, e, výskuma inovácie. Regióny predpoklady, ak teda nebudú splňať predpoklady, tak potom komisia môže upustiť od platieb a táto kondicionálita podmienenosť ex ante v čase ekonomickej recesie, v ktorej sa nachádzame, má slúžiť na to, aby sme verejné a súkromné prostriedky investovali účinne a aby sme popohnali vpred našu inovatívnu úniu a aby sme v Európskej únii boli konkurencieschopnejšími. E, Čas, e, v e, kedy pracujeme na tejto správe, asi nie je príliš ideálny rokovania o legislatívnom rámci pokiaľ ide o štrukturálne fondy, sa ešte len, prebie, teda ešte len prebiehajú tento rok. Členské štáty svoje partnerské dohody, respektíve e, regióny, svoje operatívne programy e, už e, mali predložiť svoje programy komisii Zástupcovia generálneho riade sa regio už majú dobrý prehľad a vedia, čo sa deje v jednotlivých regiónoch a nemôže byť na škodu urobiť si akúsi bilanciu ako to e, vyzerá s problémami pri realizácii tejto ex ante podmienenosti. Niektoré otázky sa mi zdajú byť ešte otvorené. E, od mnohých aktérov e, som všeličo počul a určite si rádej vypočujem ich podnety a napadne nás možno aj niečo na vylepšenie do budúcnosti. Mm, ako základ dnešného, dnešnej prvej výmeny skúseností máte odo mňa k dispozícii dokument, kde dopodrobná sa venujem aj niektorým kritickým otázkam na túto tému. Komisia, Rada a aj my v parlamente sme sa nedávno dohodli na definícii komplexnej stratégie, ale dovolte mi vlastnými slovami stručne zhrnúť, o čo ide. Každý región má spolu s partnermi e, výskum a inováciu, teda má analyzovať výskum, inováciu svoje podniky a vypracovať zoznam priorít, ako by v tomto regióne mohla byť posilnená inovatívna sila a tým pádom konkurencieschopnosť nielen v regióne, ale aj v celej EÚ. Ide tiež o využitie synergetických efektov pre lepšie čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z programu Horizon 2020. Regióny by sa v ideálnom prípade mali navzájom doplňať. Najdôležitejšie e, výskumné otázky, pomocou ktorých som sa e, približil k tejto téme, vám uvediem a potom začneme diskutovať. Poprvé otázka, či e, podmienenosť ex ante nehrozí sa stať čisto formálnou záležitosťou. Regióny môžu vypracovať vypracovať svoje vízie a posudzovať ich len same a komisia dokáže posúdiť len postup regiónov, respektíve existenciu stratégie či existenciu minimálne aspoň plánu, kedy stratégia má byť zrealizovaná. A tu je určité nebezpečenstvo, že budú splnené len tie najdôležitejšie kritériá. Musí byť jasné, že táto podmienenosť ex ante nie je žiadnou čarovnou formulkou. E, realizácia e, bude veľkou veľkou výzvou pre regióny. A ak regióny nebudú považovať vypracovanie takéto stratégie za svoj vlastný podstatný záujem a budú sa tým zaoberať len ako akýmsi pokusným cvičením, potom nám to veľa neprinesie. A ani peniaze samotné nesmú byť jediným stimulom, preto, mm, teda navyše v regiónoch ich tak či tak nie je k dispozícii veľa. Po druhé, môže stratégia mm, predstavovať úspešný takým kohezným projektom pre všetky e, e, regióny, bez ohľadu na to, ako sú rozvinuté. E, regióny majú rôzne inovatívne systémy a rôzna spolupráca je tam medzi aktérmi, e, majú rôzne administratívne kapacity a tomuto všetkému musí samozrejme tá stratégia e, vyhovieť. Nedá sa jednoducho len stratégia odkopírovať, odpísať. To by nefungovalo. Je potrebná e, dobrá sebaanalýza. Nie každý región môže byť lídrom v oblasti kľúčových technológií a niekto je možno regiónom, ktorý je inovatívnejší tým, že využíva technológie, ktoré sa inde nevyužívajú. Inovatívny neznamená nevyhnutne, že sa pohybujete len v oblasti high-tech. Aj netechnické inovácie sú inovácie, napríklad inovácie v oblasti služieb alebo v oblasti sociálnej, demografickej či zdravotníctva. E, toto sa zdá ešte všetky regióny nepochopili prečo e, podnikateľský e, proces e, výskumný je taký dôležitejší, systém potom AP je dôležitý. To je ďalšia dôležitá otázka. Regionálni aktéry majú zapojiť regionálne podniky, aby sa zistilo, kde sú silné a slabé stránky a aká je vízia do budúcnosti veda a tiež komisia stále zdôrazňujú prístup e, bottom up mm, a teda musíme byť ale opatrní pri tomto prístupe, pretože skôr či neskôr e, politickí činiteľia musia e, rozhodnúť a určite nie každý aktér bude spokojný so stanovenými prioritami. Každopádne aj napriek tomu je e, táto myšlienka e, dobrá. Nesmú sa opakovať chyby tým, že sa aktéry nezapoja a stanovia sa priority, ktoré ale nie sú vhodné pre ten ktorý región. Takže stratégia je jasná, ale realizácia taká jednoduchá nie je. Zdá sa, že sa to opakuje vo viacerých regiónoch. Nie všetci všetky zúčastnené strany sa e, cítia byť zapojené. E, často e, sa postupuje tak, ako obvykle. Nie sú ale konzultovaní všetci a takýmto spôsobom sa nedopracujeme k objektívnej analýze. Treba zmeniť myslenie v administratíve a treba flexibilné myslenie, a nové spôsoby spolupráce. Regióny, kde administratíva s vedomostným trojholníkom univerzít a vedeckých a výskumných pracovisk budú spolupracovať, tí budú mať dobrú stratégiu. A dôležitý bod je určite zapojenie podnikov, pretože ten výsledok má e, byť e, inovatívny a zameraný na používateľov. E, otázka, či je realistický časový horizont na vypracovanie stratégie, aby sa v krátkom čase dali vypracovať takéto stratégie a pritom sa urobiť, a pritom urobiť aj podrobná seba a na analýza, je e, času dosť e, málo, pretože partnerská dohoda by už mala obsahovať e, sumarizáciu, či sú splnené podmienky ex ante e, podmienenosti. E, čiže regióny by e, mali mať možnosť predložiť akčný plán komisie so základnými údajmi realizácie stratégie, priority, plánované opatrenia, časový harmonogram. Ex ante podmienenosť musí najneskôr do konca roka 2016 byť splnená a um, komisia by skutočne mala na toto pozorne dohliadať. V mnohých prípadoch však regióny už vypracovali inovačnú stratégiu, a dlhé roky, možno 10 ročia na nej pracovali napríklad regióny, ktoré často e, slúžia ako dobrý príklad a to ukazuje, že vypracovanie takejto stratégie je dlhodobý proces, na ktorý musíme dať dosť času. Na druhej strane treba e, dať pozor na to, aby neboli len recyklované staré stratégie a neopakovali sa chyby z minulosti a nové e, stratégie inteligentnej špecializácie boli dovedené do absurda. E, nebezpečenstvo ministerstvo e, do správneho stanovovania si priorít. Mnohé regióny v tom majú problém. Príliš veľa priorít, podporuje sa často, e, podporuje sa často ťažiska z minulosti a práve v ťažkých fázach e, regióny radi vsádzajú na viacero koní, ani nechcú, aby im unikali podniky. Takže je potrebné sa pozrieť, ako sa vyvíja trh a o čo viac sa ale špecializujete na jednu konkrétnu oblasť trhu, o to väčšie riziko pre ten, ktorý región. A v tejto komplikovanej hospodárskej e, situácii e, to nie je e, ľahké. Podporovať všetko možné, to bolo včera, dnes sa musíme inteligentne špecializovať, ideálne podľa stratégie, takže sa vstúpi do oblasti technológia produktov, ktoré už sú známe známe, známa diverzita eh, Takže to je veľkou výhodou a inteligentnosť, inteligentná špecializácia je eh, vtedy, ak sa podporujú aktivity, ktoré idú nad rámec jednotlivých eh, odvetví, ktoré môžu mať prierezový význam v mnohých oblastiach. Účasť regionálnych aktérov je už zárukou, polovičnou zárukou úspechu mm, o, čo väčšia účasť, o to menšie e, riziko, že na konci ste, e, zistíte, že sa mýlite. A aj dobrá databáza je veľmi dôležitým faktorom a aj tu treba ešte toho veľa zlepšiť. Región však vždy musí mať možnosť a tiež odvahu prispôsobiť svoju stratégiu. Preto je veľmi účelné mať nielen monitoringový systém, ale aj systém revízie. A mm, záverečná otázka, ako by e, realizácia synergetických snách, napríklad Horizon 2020 a ďalších mohla vyzerať konkrétne. Jednou z úloh tejto stratégie by malo byť zvážiť si, ako finančné e, prostriedky by sa mohli najlepšie doplňať súkromné a finančné zo všetkých programov. E, mnohí a všetci aktéry vlastne sa už celé roky snažia zbytočne prepojiť finančné prostriedky z jednotlivých jednotlivých eh, fondov z koheznopolitického aspektu eh, je eh, Mm, teda zrejme, že by sme mali e, požadovať, e, aby e, išli v tieto finančné prostriedky v prospech tých aktérov v regiónoch, ktorí nemajú výhľad na úspešnú účasť napríklad na programe 2020 a podobne je to aj s inými programy, ale aj napríklad regióny, ktoré sa nesnažia byť centrami excelentnosti výskumu musia mať možnosť profitovať napríklad podporou e, prostredia, ktoré je e, priateľsky naplnené, naklonené inováciám. Žiaľ, čo sa skrýva v e, detailoch, je to enormný náklad na kooperáciu na spoluprácu a som trochu skeptický, či je možné tu vytvoriť Eh, spoľahlivú bázu vzhľadom na tú komplikovanosť eh, odsúľaďovania sa. A dovolte mi eh, hovoriť možno trochu dlhšie, aby sme to potom v diskusii mali jednoduchšie, aby sme mohli veci presne prediskutovať. Otázka znie, či regióny majú dostatočné poradenstvo. Tým sa dostávame k téme poradenstva Pani rečnička pripomína rečníkovi, aby hovoril pomalšie. Ide o otázku poradenstva pre jednotlivé regióny, e, ktoré sa majú zúčastňovať na týchto akciách. Regióny samozrejme majú úzky kontakt s komisiou, najmä s generálnym riaditeľstvom e, Regio, e, ktoré e, je zodpovedné za preberanie operatívnych programov a za inovačné stratégie. Takže programovanie a konečné odsúhlasenie sú v jednej ruke a tým pádom vyvstáva otázka, ako môže generálne riaditeľstvo Regio v tomto smere zasiahnuť a riadiť činnosti. Dôležitá je aj platforma pre inteligentnú špecializáciu v Sevilli, ktorá bola e, vytvorená a má pomôcť regiónom, aby e, najmä v e, prostredníctvom peer reviews si navzájom mohli pomáhať a radiť si. Avšak zatiaľ sa prihlásilo ešte len 113 regiónov. Zjavne sa mnohé regióny domnievajú, že takáto účasť e, nie je spojená s e, nejakou väčšou pridanou hodnotou, takže tu treba ešte veľa vecí vysvetliť. A tiež je potrebné e, zabezpečiť postačujúci kontakt k iným e, dôležitým a relevantným generálnym riaditeľstvom, napríklad pre vedu a výskum. Ako možno externú e, dimenziu, teda ako môže vyzerať externá dimenzia, je realistická? Sú e, rámcové podmienky postačujúce? Ako vyzerá tá skladačka z regionálnych stratégií EÚ v svojom konečnom obraze? Veľkú neistotu v regiónoch vidím aj pri realizácii externej dimenzie. Región nemá vypracovať len sám pre seba dobrú stratégiu, ale má zohľadniť aj potenciálnu spoluprácu s inými regiónmi. Ideálne by sa podľa teórie regióny mali navzájom doplňať a to by e, zvýšilo inovatívnu silu a konkurencieschopnosť EÚ generálne riaditeľstvo e, Regio, ktoré má ako jediné prehľad o všetkých stratégiách, toto môže inicializovať mm, je, zostáva teda otvorené, ako tieto stratégie e, budú vyzerať. Už e, bol zaznamenaný aj úspech napríklad Silicon Europe, ale veľká časť regiónov e, ešte môže popracovať na tejto externej dimenzii. Je to aj pochopiteľné, pretože spolupráca regiónov je predsa len komplikovaná, tie procesy od súhlasovania sú už vo vlastnom regióne veľmi komplexné a nad rámec jednotlivých regiónov pri odsúhlasovaní operat alternatívnych programov. To bude s realizáciou trochu komplikovanejšie. Až budúcnosť ukáže, či právny rámec tu je postačujúci. V každom prípade treba počítať s dlhou prípravnou fázou, takže je to asi dlhodobý cieľ. Možno aj cieľ európskej teritoriálnej spolupráce eh, by bol cieľom, na ktorom by sa malo ešte eh, pracovať, ale to by si vyžadovalo podstatne väčší rozpočet než bol akceptovaný predsedami vláda hlavami štátov. Ehm, niektoré veľmi dôležité oblasti, najmä prehraničné ehm, oblasti, ehm, by tým mohli ušetriť. Milé kolegyňa a kolegovia, na týchto mojich otázkach vidíte, v čom ja vidím špecifické výzvy. Teším sa na diskusie v našom výbore aj s komisiou. Pani Repel je tu prítomná. A ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem. Rada by som povedala, že sekretariát nedostal od politických skupín informácie ohľadom tieňových spravodajcov pre túto správu, takže dúfam, keďže táto záležitosť je pre nás veľmi dôležitá, dúfam, že tieto informácie dostanem čo skoro. Teraz bude hovoriť Lambert van Nistelrooy. Ďakujem za slovo. Mňa skutočne zaujíma tento prvý krok na ceste k iniciatív, papi, dokumentu v súvislosti s iniciatívou a iste to bude veľmi zaujímavé a v ďalš, zvyšku roka prídu prvé návrhy zo strany členských štátov. Takže je možné, že potom budeme mať menej otázok a viac odpovedí. ktoré sa k nám dostanú prostredníctvom kvalitných dokumentov strany členských štátov. Takže toto mohla byť otázka pre Hermana Winklera, ako to všetko plánuje. Pokiaľ budeme hlasovať na začiatku budúceho roka, tak by sa malo by malo byť možné mať v dispozícii tieto informácie ohľadom konkrétneho pokroku. Po druhé, ďakujem pánu Winklerovi za to, že je taký otvorený, že sa zabára všetkými aspektami, tak, že povie, dokážte to, ukážte nám to. Myslím si, toto je ten správny spôsob, Neviem, kto má odpovedať na vaše otázky. Možno to urobíte vy sám. Možno výbor regiónov. Možno Európska komisia. Alebo my. To je otázka. Kto chcete, aby vám odpovedal na vaše otázky? Nemám pár vyjadrení, ktoré by ste mali si vypočuť. Poprvé, Existujú určité nástroje, ktoré by ste taktiež mali zohľadniť, ako napríklad výsledky nášho legislatívneho návrhu pre Európsky technologický inštitút. Máme tam e, regionálne inovatívne schémy. Toto sú rovnaké produkty, o akých hovoríme teraz v rámci tejto stratégie. Toto súvisí s tými témami, ktoré budú vybraté pre Európsky technologický inštitút. Tých tém bude niekoľko, možno by ste mohli naznačiť, aký je tam konkrétny vzťah. Po druhé, hovoríte o externom rozmere. Je možné využívať e, európsky nástroj. Napríklad tu máme ERI, Európska výskumná infraštruktúra. Tento nástroj máme a dáva regiónom a Inštitútom pre výskum a inováciu možnosť, aby dostali z európskeho zákona e, právnu subjektivitu. Takže vy hovoríte o tejto externej v externom rozmere. Voláte to, že to je taká čierna skrinka, ale my by sme mali pomôcť tým regiónom, ktoré chcú si nájsť partnerov vo svojo, na svojom poli pôsobnosti, či už to je automobilový priemysel alebo nanotechnológia, aby určitú časť svojich aktivít vykonávali v rámci štruktúry, ktorá je cezhraničná, ktorá je európska. Takže prosím, pozrite sa na toto ešte. Ďalšia vec, s ktorou súhlasím, je, že by sme mali sa zameriať na vedomosti. Máme tu regions of knowledge, regióny, ktorých sú vedomosti, ale to už nie je súčasťou programu Horizon 2020, pretože kohezná politika v rámci tejto novej štruktúry môže zohľadniť aj tieto aktivity. Áno alebo nie? Možno by spravodajca sa mal pozrieť na tieto otázky. A myslím, že ste položili aj iné otázky, ktoré sú určite vhodné. Možno by sme si mali vypočuť aj reakciu komisie. A ja si myslím, že je to určite vhodný okamih, aby sme my ako parlament sa pozreli na to, aj ako to bude pokračovať v budúcich mesiacoch. Ďakujem. Nikos Chryzohalos. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že je to naozaj veľmi dôležitá, zaujímavá záležitosť, pretože pokiaľ sa chceme dostať von z krízy a chceme pomôcť predovšetkým juhu Európskej únie, tak je treba rozvíjať inováciu, hľadať nové formy výroby. No a preto musíme v podstate prejsť od príliš centralizovaného modelu ktorí riadia určité konkrétne krajiny a centra k takému viac decentralizovanému modelu. A keď hovoríme o regionálnom rozvoji, tak tu je dôležité vedieť, aké konkrétne silné stránky a slabé stránky má ten región, ako by sa dali prekonať jeho ťažkosti. Potrebujeme poznať e, pozitívne aspekty, je treba ich zdôrazniť, negatívne aspekty je treba napraviť. Napríklad, čo sa týka ostrovov, tak často vidíme ich polohu ako nevýhodnú, ale prostredníctvom vhodných nástrojov by sa táto nevýhoda mohla zmeniť na výhodu. Napríklad, ostrov je uzavretým ekosystémom. V oblasti polnohospodárstva alebo biohospodárstva si myslím, že toto taktiež poskytuje mnoho príležitostí. Je to pozitívne a je treba si uvedomiť, kde, v čom tkvie naša budúcnosť. Hovoríme o nových nápadoch, ale aký máme problém? Problém je ten, že často v týchto zónach nie sú žiadne e, výskumné centrá a opakujú sa tam staré modely z minulosti. Takže ten problém krízy sa stále vyostruje, keďže je tu obrovská vzdialenosť medzi zónami, v ktorých majú tieto výskumné centrá a kde môžu mať regionálne stratégie a na druhej strane medzi zónami, kde sa riešia základné e, témy a kde sa opakujú stále nejaké staromodné, zastaralé modely. Napríklad čo sa týka odpadu a zbavovania sa odpadov, odpadu v rôznych mestách, dedinách, v hoteloch, tak je mnoho spôsobov, ako to riešiť, ale ako sa to dá robiť? Príde nejaký podnik, ktorý má nejaký svoj model a často tieto regionálne politiky sa financujú z európskych fondov. Často ale ten model, ktorý je tam využívaný, nie je prispôsobený potrebám tej, toho konkrétneho regiónu. Pokiaľ by tie riešenia boli vhodnejšie, tak by tie modely mohli slúžiť účinnejším spôsobom. A ja si myslím, že musíme zistiť, ako presne sa dá najlepšie pomôcť regiónom, ktoré sú vzdi- veľmi vzdialené od iných regiónov, kde sú výskumné, umiestnené výskumné centra. Takže musíme sa pozrieť ešte aj na to, ako poriešime otázku nedostatku personálu. Ako môže prebehnúť také minimálne plánovanie na ďalšie obdobie, tak aby sa využil ten personál, čo tam je. Ale pokiaľ sú tam určité nedostatky, tak sa len kopírujú staré modely, staré nápady z minulosti, ktoré možno fungovali pred desiatimi rokmi a nedochádza tam k žiadnemu oživeniu a k žiadnej zmene. A napríklad si ľudia nemusia uvedomiť, že existuje už nová legislatíva v oblasti uh, regionálnej politiky alebo koheznej politiky. No a my sme tu práve dnes hlasovali a ja presne viem, o čom hovoríme. Sú e- určité plány, ktoré existovali v minulosti, No a tie budú zase navrhované aj pre ďalšie plánovacie obdobia. Ale tieto plány už existovali pred desiatimi rokmi. Takže ako môžeme zistiť, aké sú konkrétne potreby? To je hlavný problém. Ďalší problém je inštitucionálny. Akým spôsobom členské štáty môžeme presvedčiť o tom, že je treba decentralizovať výskum? Je to otázka, ktorú vám tu kladiem. Kto toto môže, kto môže vykonávať výskum? Nejaké výskumné centra, univerzity a tak ďalej. A kto má prístup k e, európskemu financovaniu? Ten, kto nemá, tak nedostane ani uznanie týchto výskumných centier. A tieto centra sú väčšinou v nejakých bohatších eh, regiónoch alebo mestách, takže samozrejme v nejakých menších mestách alebo chudobnejších regiónoch takéto centra výskumu nie sú. Napríklad, čo sa týka výskumu na malých ostrovoch alebo v nejakých hornatých oblastiach, tak chceme, aby aj tam sa vykonával výskum, ale tie výskumné centra sú vzdialené od týchto zón a sú lokalizované v nejakých iných regiónoch. My máme určité skúsenosti, ale sú to skôr také empirické skúsenosti. Nie so skutočným výskumom. Myslím si, že Potrebujeme obnoviť existujúce modely, vylepšiť ich, pretože sa nemôžeme uspokojiť s týmto recyklovaním starých nápadov. A pokiaľ nemáme k dispozícii personál, tak je logické sa to deje. Takže je treba dosiahnuť určité zmeny. Musíme myslieť na mladých ľudí, ktorí sú veľmi vzdelaní a dobre pripravení, majú diplom, titul, ale sú nezamestnaní. Sú, tu, či, sú aj určití ľudia, ktorí majú potrebné znalosti, ale nedarí sa im dostať do týchto výskumných centier, takže skutočne je treba mať nástroje, ktoré dáme do rúk výskumným centrám, tak aby títo mladí ľudia, ktorí sú momentálne nezamestnaní, mohli prísť s novým impulzom pre výskum, pre nové technológie, pre sociálnu inováciu, pretože to je tiež veľmi dôležité. Už sme skôr hovorili o e-health, elektronickom zdravotníctve. Máme mladých ľudí, ktorí sa vyznajú v informatike, majú naozaj veľa vedomostí. Okrem toho sa im darí rýchlo sa ďalej vzdelávať. Môžeme ich dobre školiť, takže musia v dispozícii potrebné nástroje na to, aby mohla nastať táto inteligentná špecializácia regiónov, ktoré sú vzdialené. HDP nie je jediným ukazovateľom. Potrebujeme konkrétne nástroje. A náš výbor chce hovoriť o doch, dvoch regiónoch, ktoré sú dobrými príkladmi. Sú to regióny, kde vôbec nevedia, že tam je aktuálna téma výskumu a inovácie. A nás by zaujímalo, ako sa prejavuje prejavu rozdiel medzi týmito regiónmi. A ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, sú vysí s komisárom pre regionálny rozvoj. Často máme nekonečné zoznamy zainteresovaných strán, potom sa zorganizuje rada pre výskum, tam sa predstavia rôzne návrhy, ale Nestáva sa často, že by niekto vedel, aké nástroje máme k dispozícii v Európskej únii. Takže by sme mali komisárovi navrhnúť, aby sa stretol so zástupcami regionálnych a miestnych orgánov, aby videl, ako to vyzerá priamo v teréne, na mieste, že to tam vyzerá úplne ináč. A taktiež sa musíme snažiť vytvoriť synergie s ostatnými um, výbormi, ako s výborom pre zamestnanosť, s výborom ITRA, taktiež s výborom pre životné prostredie, tak aby sme boli koherentní v rámci politík týchto rôznych výborov. No a predpokladám, že v priebehu našej práce na tejto téme ešte prídu nové ďalšie nápady. Myslím si, že je zásadné, premýšľať inovatívne. My ako európska inštitúcia musíme pomôcť týmto osobám, ktoré mali smolu, pretože často vidíme, že niektoré regióny, že niektorým regiónom sa darí a potom sa ale zväčšuje rozdiel medzi tými, ktorým sa darí a ktorým sa nedarí. Ďakujem. Thank you, Nikos. I, I... Ďakujem, Nikos. Neviem, či tu máme niekoho za komisiu. Áno, Katia Depel, takže prosím, vítame vás. No. Thank you very much, President. Um... Ďakujem pekne. Ja by som sa neskôr chcela poďakovať za to, že hovoríte o strategiách inteligentnej špecializácie, že sa tomu venujete v osobitnom dokumente. Veľmi ma teší, že po tom, čo parlament takou väčšinou podporil návrh e, uznesenia, návrh, pardon, nariadenia e, o ex ante kondicionalite a potom, čo teda sa spustili rokovania v trialógu, že tu teraz máme takúto správu. Vy ste sa pýtali e, v súvislosti s načasovaním tej správy. Ja osobne si myslím, že keby to bolo skôr, nič by sa nebolo stalo, ale isté to ešte nie je prineskoro. skoro pretože koncom tohto, začiatkom budúceho roka stratégia, inteligentné mm, špecializácie e, začne e, prebiehať. My dúfame, že nejde iba o mm, nejaký zoznam, kde si budete odškrtávať, e, ktoré podmienky kondicionality splňate. Nie, ja dúfam, že pôjde naozaj o implementáciu stratégie priamo v teréne. E, alebo že pôjde o vyhľadávanie spolupráce s inými regiónmi alebo aj členskými štátmi s cieľom vzhľadom na nižšie verejné rozpočtové expozícii vytvoriť nejaké synergie, e, čiže aby sme takto prispeli k synergiám a k vyššej efektívnosti v snahe prepojiť a zozbierať kreatívny a inovatívny potenciál po celej Európe. To sa nám momentálne veľmi nedarí a toto je tým cieľom v rámci regionálnej politiky. A mám pocit, že väčšinou e, sa hladí každý hľadí iba sám na seba, na svoje územie, e, svoj piesoček, e, môj operatívny program, e, peniaze pre mňa a tak ďalej. A bolo by dobre, keby sa tie mysle tak otvorili, aj tie inovačné systémy a toto by sme veľmi uvítali. Keby som mohla, ešte zareagujem na zo pár bodov. Nie, že by som mala odpovedať na všetky naozaj relevantné otázky, ktoré tu odzneli ale ak dovolíte, nejakým sa predsa len povenujem. Kolega sa pýtal, či je to naozaj vec pre všetky regióny, alebo sa to týka len nejakej malej skupinky už aj tak prosperujúcich regiónov, ktoré majú dostatok vlastných zdrojov na inovácie. No už táto stratégia inteligentnej špecializácie chce mať dvere otvorené pre všetky regióny, vrátane tých, ktoré nie sú zatiaľ inovatívne, ktoré nevyužívajú svoj inovatívny potenciál v plnej miere. Lebo vy ste povedali, že nejde len o technologické inovácie, že to môžu byť kreatívne spôsoby prepojenia situácií, ktoré môžu byť zvláštne, možno aj negatívne. A z toho tiež môžu sa zrodiť nejaké kreatívne, nejaké nové myšlienky. Čiže pôjde o regióny, ktoré nie sú až také rozvinuté. Takže, aby sme takéto snahy vybavili financiami, o to nám ide. Teraz údaje, či sú k dispozícii, nie sú. Prečo nevznikajú synergie medzi Horizon 2020 a štruktúralnými fondami? V čom to viazne? prečo sa nevytvárajú podstratégie, ktoré by sa mali vytvárať, lebo väčšinou je tu taká mentalita, no tu si sadnem a vyčkám. My si to uvedomujeme, vieme, že tých 200 plus regiónov, no možno nie každý by mal záujem byť súčasťou tejto platformy, Ehm, mám na mysli platformu Sevilla. Ehm, ale to je dobrovoľná aktivita otvorená pre všetkých. Nemôžeme nútiť členské štáty. Ale ozaj vidíme, že tých regiónov nie je málo, ktoré sa chcú vydať touto cestou. 140 regiónov a členských štátov je momentálne v platforme Sevilla. 9 e, členských štátov sa zapojilo na národnej úrovni. Nie je to jednoduché. Ostrovy, hory a ďalšie znevýhodnené regióny. Tam je to problematické. A my naozaj chceme, aby tá platforma spájala všetky regióny, tak aby sa mohli stretnúť rovný s rovnými, aby hovorili o nie na konkrétnych principiálnych, ale možno o konkrétnych projektoch. Tiež je tu možnosť, aby regióny a členské štáty využili služby expertov. Máme už viac než 90 zmluv s takýmito expertami. 70 regiónov v 18 krajinách využilo služby týchto export, expertov na ceste k uplatňovaniu procesu inteligentnej špecializácie. Čo by som povedala na záver? Plne súhlasím s, tou podpo- s tým, že je tu potreba, aby rôzne možno výbory, rôzne riaditeľstva boli do toho zakomponované u vás ITRE, vy, mm, to by bolo podľa mňa fajn, lebo je to prierezová aktivita, Čiže ozaj ide o to, aby sa prepojili rôzne úrovne e, rozhodovatelia vo firmách, vo výskumných inštitúciách aj v samozpráve. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Nevidím, že by sa ešte niekto hlasil o slovo. Ale predsa len, Lambert, prepačte stručne. My sa stretneme s poslancami národných parlamentov. Kedy to bude v novembri? Nebolo by dobre pri tej príležitosti ich poinformovať o tomto programe. Možno pán Winkler by nám tu mohol pomôcť. Lebo ja som sa stretol s pánom Marinesku z našej skupiny z Rumúnska a boli tam ľudia z eh, rumunských regiónov a pozerali s vyvalenými očami, ako by sa privalila búrka. O čom to tu hovoríte? Veď sa nikto nič nepýtal, nikto vás nekonzultoval, už sme o tom nepočuli. Takže informovanosť. A za to nemôžete vnieť regióny, že o tom nevedia. Ale sú určite aj poslanci národných parlamentov, ktorí nič nevedia. O tomto teda Takže nebolo by dobré využiť túto príležitosť? Áno, Lamber, zareagujem. Máme tu takú všeobecnú tému tej schôdzky výzvy pre budúcnosť, takže áno, to by mohla byť jedna z podtém toho medziparlamentného sednutia, sednutia s národnými parlamentami, prečo nie? A ešte dám slovo Hermanovi, ale ešte predtým ja som hovorila s Miguelom, a pokúsim sa za celé urychliť, lebo tvoja správa je už v dosť pokročilej fáze, čiže so sekretariatom sa pokúsime veci urychliť. Dobre? No a ešte záverečné slovo, ak máte chuť. Ďakujem pekne, budem stručný. Chcem sa poďakovať za vyjadrenia kolegov za upozornenia, tiež e, za pripomienky komisie. Skutočnosťou je, že ešte veľa otázok je otvorených, ale jasné je, že ich zodpovedať môžeme len spolu spoločne odpovede. E, nie všetky máme k dispozícii už dnes a viacerí kolegovia tiež spomínali, že regióny nevyhnutne potrebujú poradenstvo a pomoc pri ňom. Za týmto účelom môže e, slúžiť platforma, ale e, určite nie ako jediný prostriedok, takže tu ešte treba pracovať. Aj kolega von Nistelrooy poukázal na palčivú vec, či čas postačí, či máme ešte čas aj v členských štátoch v tomto smere niečo e, vyjednať. Nož e, čas sa kráti, ale keď regiónom e, vyjasníme, že musia na týchto stratégiách pracovať a vypracovávať nové, že to je dôležité a to bude aj v rámci monitorovacieho systému zavedené, aby sme mohli reagovať na stratégie regiónov a ich vývoj rozvoj eh, v celej EÚ a keď sa všetci o toto postaráme, tak som optimistický, že sa nám to podarí. Takže ďakujem za vaše pripomienky. Ďakujeme pekne. Dneska už jedno znutia nepríjmame, je to iba pracovný dokument, čiže ďalším krokom bude prezentácia návrhu správy a potom sa to pokúsime urychliť. Tým by som uzavrela tento bod. Ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili. A teraz už niekto stolí iba koordinátory, lebo okamžite prechádzame na zasadnutie koordináciou. Všetci mi tu zmizli, takže poprosím eh, buď to politických poradcov alebo asistentov, aby eh, sa pokúsili koordinátorov priviesť semiňať, Zavolám policiu. Hovorí pani predsednička. Dobre, to je všetko na dnes. Ak nechcete koordinátori, stretneme sa zajtra ráno o 9.